Okay, colleagues, we can uh, look to make a start. Kolegovia, začneme. Pán Černecký. Ešte jedna alebo dve veci na začiatku programu by som rád povedal ja. Vy sa zatiaľ môžete vydýchať a pripraviť. Prišli ste práve z letiska. Radi vás tu vidíme. Prvý bod na programe je prijatie programu schôdze. Kolegovia, vidíte na programe, ktorý ste dostali, čo sa bude diať. Dúfam, že nemáte námietky. Bod 2. Oznámenia predsedajúceho. Zoznam jazykov vidíte v Cont News. Táto schôdza sa webstreamuje na web stránke Europarl. Dnes nebudeme hlasovať, hlasovať budeme zajtra. Pripomínam kolegom, aby si zajtra priniesli hlasovacie kartičky. Bod 3. Schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali pri, e, šiest, na, pri príležitosti šiestich stretnutí ostatných. Takže do konca tohto zasadnutia, ak nikto nevznesie námietku, tieto zápisnice budú schválené. A teraz nasleduje bod 4. Absolutórium za rok 2014, Všeobecný rozpočet Európskej únie a konkrétne budeme hovoriť o ďalších inštitúciách. E, vymenovali sme troch spravodajcov za ostatné inštitúcie. Pán Černecký, toho poprosíme, aby sa ujal slova prvý. Potom tu máme pána Tristesena, Vistisena, ten bude hovoriť ako druhý. A pani Makovej, ktorá tu dnes nie je, je, na, je práce neschopná a myslím, že pán Černecký bude, odprezentovať, e, bude prezentovať jej správu nie, mm, pán Vistisen to bude. To, bude to pán Vistisen, ktorý bude prezentovať správu pani Makovej. Teraz dostáva slovo pán Čarnecký. Nech sa páči. Ďakujem, pán, predseda, pán predsedajúci, za slovo. Prepačte, že som meškal tých pár minút. Lietadlo meškalo. Vážený, vážená pani predsedajúca, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, čo sa týka e, dvora auditorov, Dvor auditorov mal špeciálnu správu a rád by som povedal, že napredovanie, ktoré sme predpokladali, ciele e, ešte stále dvor auditorov nesplnil. Máme tu prípady OLAF a to, či boli vyšetrené uzavreté, tie sa týkajú nielen dvora auditorov, ale tento musí vyhlásiť prípady za uzavreté, či inštitúcie alebo jednotlivci, ktorí e, pracovali na vyšetrovaní, e, musia vedieť, že bol prípad uzavretý oficiálne. Je veľmi dôležité, že niektoré agentúry budú decentralizované a súdny a dvor musí sledovať bod 44 dohodnutého dokumentu a vymenovať externých auditorov pre agentúry a takisto musí súbor dať usmernenia súkromným auditorov. Čo sa týka verejného obstarávania administrácie a kontraktov, ktoré boli vytvorené v rámci tejto, tohto postupu, e, spolu to bolo 1400 hodín dodatočnej práce navyše pre decentralizované agentúry a celkové dodatočné výdavky pre externý privátny sektor sa vyšplhali na sumu 530 tisíc eur. Myslím si, že je, e musí si prediskutovať tieto záležitosti s agentúrami a priniesť dobré riešenia, ktoré by dokázali zredukovať tieto administratívne zaťaženia. Čo sa týka európskeho ombudsmana, žiadne závažné problémy. Chcel by som povedať len toľko, že štruktúra a organizácia kancelárie ombudsmana e, súvisí s, napríklad s ročnou, výročnou správou, ktorú treba koncipovať, nie, nie je v súlade s organigramom, ktorý je zobrazený na web stránke ombudsmana. Myslím si, že ombudsman e, by mal vysvetliť. Going into examples ombudsmanka mi mala vysvetliť, ako to je možné, ako to, že nové posty na základe novej iniciatívy, ktoré boli už e, zaplnené ľuďmi, neexistujú v organigrame, alebo niektoré posty sú stále nezaplnené. Ombudsmanka by si mala uvedomiť, že toto je súčasťou širšej štruktúry a identifikovať úlohy pre koordinátorov. Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Bod 5. Už celé roky hovorím, že sú tu nerovnováhy, čo sa týka zastúpenia národností. Máme tu isté politiky, ktoré treba sledovať. Nie, veci sa zlepšili, ale treba ich zlepšiť ešte viac. Nie je to vec, ktorá sa týka len tohto roka, ale predstavitelia delegácií by si mali konečne uvedomiť, že majú aj operačné povinnosti a nielen politické povinnosti. Náležité manažovanie povinností kooperácie je skutočne nevyhnutné. Čo sa týka oznamovania e, nekalých skutočností, whistleblowing, máme tu postupy, ktoré treba v praxi uplatniť vo všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky. Čo sa týka Európskej rady, tam by som začal aspektmi rozpočtovej kontroly. Čo sa týka plusovej stránky, ešte stále sa e, nevyčerpalo dostatočne zo všetkých kategórií. E, rada musí si pripraviť indikátory kľúčových výkonov, aby si mohla lepšie naplánovať rozpočet. Zlepšenia v rozpočtovaní by umožnili e, menej transferov krížom cez rozpočtové položky. Treba indikovať e, ďalšie ukazovatele, napríklad hlavné finančné ciele na rok 2014 generálneho sekretariátu, e, takisto veci týkajúce sa budovy pre Európu, e, budovy Európy, to sa nedosiahlo tak, ako sa to plánovalo. Pýtame sa teda, aká je príčina toho, že sa tieto veci odložili, berúc do úvahy politické aspekty absolutória Európskej rady. Vieme, že sa nič nezlepšilo, spolupráca neexistuje, je nulová, opakujem, neexistuje spolupráca, existuje tu iba list z rady, v ktorom sa reagovalo na pozvanie Výboru pre rozpočtovú kontrolu na výmenu názorov e, v januári 2016, ale neodpovedali na to konkrétne pozvanie ani na písomný dotazník, ktoré sme my im poslali v novembri 2015. Jednoducho sa táto záležitosť stále nevyriešila a už v minulosti sme vyjadrili výhrady Takže ko- kooperácia, spolupráca neexistuje. Ja som v návrhu, rozpo- návrhu správy navrhol, aby absolutorium pre radu sa kvôli tomuto odložil. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Čarnecký. Teraz prejdeme na pána Vistensena, ktorý by mohol hneď zároveň nadviazať aj správu za pani Makovej. Urobím maximum, čo bude môcť, odpovedá pán Vistisen. Za pani Makovej budem hovoriť až na konci, teraz začnem svojou vlastnou správou. Chcem niečo povedať k Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a jeho absolutóriu. Veľmi dobrá spolupráca medzi jednotlivými stranami. Chcem poďakovať administratíve EHSV, že boli takí otvorení voči nám. Všetci sme spokojní s e, výkonom Európskeho hospodársko-sociálneho výboru za rok 2014. Čo sa týka dvora auditorov, ten vyhlásil, že žiadne vecné chyby sa nenašli a žiadne signifikantné slabé stránky tiež sa nenašli. Je to veľmi dobré. 95,6% využiteľnosti, to je vynikajúce číslo, zlepšilo sa to na 97% a v roku 2012 už dosiahli túto mieru využiteľnosti, tak si myslím, že z nášho hľadiska je to uspokojivé. Myslíme si, že pri využití videokonferencií by sa mohli pozorovať benefity, tam by sa mohli ušetriť cestovné náklady, náklady na organizovanie stretnutí a dúfame, že európsky hospodársky a sociálny výbor si túto našu radu vezme k srdcu. Čo sa týka bielých vrán a nahlasovaniu niekalých skutočností, budeme vďační, ak budeme ďalej pracovať na tejto veci a ak na plenárke budeme môcť navrhnúť schválenie. V EHSZ sa udiali niektoré skutočnosti, ktoré však nepovažujeme za problematické Máme pocit, že všetky hm, tieto výzvy sa, sa s nimi vysporiadali náležitým spôsobom a my sme sa takisto s nimi oboznámili v všeobecnej skutočnosti. EHSV nám poslalo zopal požiadaviek na technické opravy v absolutóriu a ako spravodajca sa pokúsim ich zapracovať tam, kde si myslím, že podávajú presnejší obraz o tejto organizácii a tieňoví spravodajcovia tiež už o tom vedia. Dúfajme, že dostojeme k dohode o týchto odborných technických bodoch. Čo sa týka Európskeho súdneho dvora, rád by som poďakoval za spoluprácu. Európsky súdny dvor dosiahol mieru 99,8 Mali by využiť existujúce zdroje a nové technológie a aplikácie a nové procesy by mali používať viac, aby sa znížil počet papierovej práce v tejto organizácii, náklady na prekladateľov a tlmočníkov. Európsky dvor auditorov chcel revidovať to, kontrolovať e, výkonnosť SOD a poskytnúť im viac nástrojov, ktoré by mohli lepšie, poskytnúť lepší obraz o vyhodnocovaní účtov a kontrole účtov. Čo sa týka informácií o externých aktivitách súdcov, napokon boli v januári 2016 zaslané tieto informácie. Niekoľkokrát sme urgovali to, aby ich zaslali vidím, že niektorí sudcovia participujú na rozličných podujatiach, ktoré nespomenuli vo svojich externých správach, ktoré nám poslali, to som sa dozvedel a preto by som apeloval na sudcov, aby boli presnejší v týchto informáciách a dátach a mali istý systém, ktorý by nám potom mohol poskytnúť celkový obraz o externých aktivitách sudcov. Podľa nás by to bolo naozaj prospešné pri vyhodnocovaní najlepšieho možného fungovania organizácie e, Európskeho súdneho dvora. SOD by mal takisto znížiť e, množstvo e, administratívnej záťaže pre svojich členov aj pre daňových poplatníkov. Biele vrany a pravidla o bielých vranách ešte sa neprijali v Európskom súdnom dvore. Dúfajme, že sa to v roku 2016 príjme a že bude možné, aby Biele vrany informovali o nekalých skutočnostiach. Potom schválime absolutórium. Toľko z mojej strany a teraz sa sústredím na správu pani Moniky Makovej. Najprv Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. Hneď na začiatku začneme kritickými bodmi chcem poďakovať za pani Makovej za veľkú spoluprácu. v rámci jej práce. Čo sa týka konfliktu záujmov, je jej ľúto, že e, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nesprístupnil informácie o politike, politikách tejto organizácie a žiada všetky e, CVčka a informácie o zamestnancoch e, sekretariátu, takisto o národných expertoch, ktorí, sa, ktorí služby sa využili do konca roka 2016. Takisto supervízia by bola vhodná na základe pravidiel pre biele vrany. E, to by tiež malo byť jasné do konca roka. Článok 22c she calls on the supervisor to publish by the end of 2016 regulations by mali byť dodržané a takisto je problém s kontraktmi. Ak iné inštitúcie poskytnú veľmi limitované informácie o postupoch a o kritériách výberu, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal všetky tieto údaje publikovať na svojej web stránke. Parlament minulý rok žiadal, aby dozorný úradník a jeho organizácia usúvťažnila to, čo robia ľudia v jeho organizácii s jeho výročnou správou a do konca júna 2016 by mala byť takáto tabuľka sústiažnenia k dispozícii pre nás, takže v rámci týchto klarifikácií, ktoré sa týkajú, ujasnení, objasnení, ktoré sa týkajú e, kurikulum vitae a životopisov a informácií a publikovania, pokiaľ sa toto dá do poriadku, pokiaľ sa to stransparentní tento proces, tak si myslím, že absolutórium bude možné schváliť na tomto, s, tým, s týmito výnimkami alebo podmienkami. Prechádzame na výbor regionov. V prvom rade pani Makovej je veľmi spokojná so spoluprácou. Dohoda o spolupráci s výborom regionov funguje výborne. Parlament apeloval na výbor regionov, aby lepšie využíval finančné a iné zdroje Pani Makovej hovorí, že takéto dobré partnerstvo by mohlo byť podrobené hodnoteniu v polovici obdobia, aby sme videli, či sa dosiahli ciele. Má niekoľko kritických bodov k výboru regiónov. Všetky rizika, ktoré boli identifikované pri auditoch a pri analýze rizika, ktoré vykonal dvor auditorov, týmito by sa mal výbor regionov vysporiadať a odporúčania z výboru pre audit treba uzavrieť tak, aby bolo možné absolutórium za rok 2014 udeliť. Takisto sa tu objavujú odvolávky na misie členov výboru regionov. Tieto misie nie sú celkom jasne vysvetlené, čísla nie sú veľmi transparentné takže by žiadala viac informácií o misiách členov výboru regionov, ktoré by mali byť začlenené do výročnej správy s podrobnosťami a vysvetlivkami, tak aby bolo jasné usústiažniť príslušné mm, dokumenty, riadiace dokumenty. Výro, výnimky z pravidiel pre obstarávanie a z kontraktov pre manažment by mali byť podrobne popísané a ak vznikne nesúlad s internými pravidlami alebo s ďalšími pravidlami, malo by to byť jasne označené. Čo sa týka videokonferencií, pani Makovej by rada videla viac konania videokonferencií, aby nové konferencie sa mohli využiť na to, aby sa znížili náklady na misie. Posledná vec chce, pani Makovej zdôrazňuje, že je neakceptovateľné, že výbor regionov ešte stále rieši prípad Bielej vrany z roku 2003. Sú tu už v roku 2014 a 2015 výroky tribunálu a 29. apríla 2015 sa k tomu vyjadril aj parlament. Treba jednoducho vyriešiť túto situáciu finálne, finálnym spôsobom a povedať nahlas, či biele vrany oznámili nekalé informácie, ktoré boli skutočne pravdivé a informovať o tom všetky ostatné orgány Európskej únie. Toľko z mojej strany za pani Makovej. Ďakujem. Oh, okay. the... Dobre, takže ďakujem spravodajcom za tých, tejto prezentácii. Ďakujem e, pánu Čarnackému pánovi Stinsenovi. Takže myslím si, že teda je veľa dôležitých otázok, ktoré sa týkajú strany pani Makovej, o ktorých ste hovorili. A teraz sa kolegovia a členovia môžu vyjadriť, môžu sa opýtať spravodajcov alebo sa všeobecne vyjadriť. Pán Zechovský. Ďakujem. Takže predovšetkým chcem poďakovať kolegom za to, že pripravili tieto správy. Ďakujem, že ste otvorili mnohé témy, že ich tu môžeme rozobrať. Taktiež chcem povedať, že som rád, že môžem s spolupráca ako temi spravodajca, pretože je dobré vidieť, že odvádza kvalitnú prácu a že podporujú dobrú reputáciu Európskej únie. Práca inštitúcií je ale sa ale priamo zrkadluje na životoch európskych občanov a preto chcem aj oceniť snahu inštitúcií brať do úvahy odporúčania a zlepšiť svoj výkon. O to viac ma mrzí, že Európska rada a Rada Európskej únie, inštitúcie, ktoré sú pilierom Európskej únie, sa vymykajú tomuto pravidlu a už po niekoľký krát čelia kritike pre nedostatok zodpovednosti k európskym občanom. Bohužiaľ, tieto inštitúcie nespolupracujú s Európskym parlamentom v rámci procesu udelovania absolutória. Neposkytujú parlamentu výročnú správu ani odpovede na relevantné otázky, ktoré sa priamo týkajú aktivít rozpočtovej implementácie. Myslím si, že toto je skutočne hamba, je to škandál a Bohužiaľ, či už sa to týka nedostávanej budovy Európa alebo doteraz nezavedeného vnútorného predpisu ohľadom whistleblowerov, informátorov, alebo čo to týka slabého rozpočtového plánovania. Všetky tieto problémy a ďalšie majú priamy dopad na daňových poplatníkov a poškodzujú reputáciu Európskej únie. Taktiež chcem povedať, že verím, že tento netransparentný prístup škodí predovšetkým európskym občanom, ktorí by mali reprezentovať, ktorých majú inštitúcie reprezentovať. Takže treba vysvetliť, vyriešiť túto patovú situáciu. Čo sa týka transparentnosti, tam je treba vyzdvihnúť prácu Európskeho dvora auditorov a Európskej ombudsmanky v rámci Initiative Inquiry Európskej ombudsmanky aj zvláštnej správy Dvora auditorov sú ustanovenia, ktoré prispievajú transparentnosti Európskej únie, či už na úrovni členských štátov alebo inštitúcií. Obe tieto inštitúcie v roku 2014 dosiahli matateľné úspory. Kancelária Európskeho ombudsmana však musí zlepšiť rýchlosť, s akou sú uzatvárané jeho jednotlivé vyšetrovania. A teraz ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, Týka sa to ESVČ, kde e, máme mnoho odporúčaní. Predovšetkým by som chcel hovoriť o štruktúre ESVČ. Podľa mňa štruktúra tejto inštitúcie je príliš komplexná, neprehľadná a tým pádom absolútne kontraproduktívna. Oblasti, kde by malo dochádzať k rýchlým a jasným rozhodnutiam To je v prípade SVČ e, pre všetkým niektoré e, ťažkopádne postupy, pomalý prístup k informáciám. Postupy sú často veľmi rigidné a to, to hovorím veľmi slušne. Majú veľký počet seniorných, starších, vyše postavených manažérov a nerovnomerne rozdelenú geografickú štruktúru. Pozrite sa na e, záver o tejto inštitúcii, koľko je tam zastupcov v úvodzovkách nových členských štátov, ktoré pristúpili do Európskej únie po roku 2004. Výberové konania sú dlhé, sú e, komplikované, drahé a taktiež chcem hovoriť o úlohe zastupiteľských úradov v zahraničí. Tu by som rád podporil zefektívnenie práce tejto inštitúcie, pretože si myslím, že vôbec nerobia to, čo by sme od nich čakali my ako európsky občania. Thank you for those comments and that contribution. Any other? Ďakujeme. Pán Šoltes. Ďakujem za slovo. Mm, kolegovia už viac menej povedali, čo som chcela povedať aj ja. Takže už to nebudem druhýkrát opakovať, ale chcem hovoriť o otázke rady. Myslím si, že tento nedostatok spolupráce zo strany rady v e, procesu delovania absolutória, že to veľmi komplikuje prácu parlamentu a podkopáva to dôveryhodnosť európskych inštitúcií v očiach ehm, daných poplatníkov. A toto je jeden z dôvodov, prečo inštitúcie strácajú dôveru daných poplatníkov. Ale veci sa ešte trochu vyeskalovali. Myslím, myslím, že to, sa tu v podstate e, spochybňuje zákonnosť práce Európskeho parlamentu a je jasné, sa tu neplnia pravidlá zmluvy o fungovaní Európskej únie. Táto nedostatočná spolupráca rady sa zakladá na takej džentlmenskej dohode z minulého storočia a napriek tomu, že každý rok opakujeme rovnaké argumenty, sa sa nič zmenilo. Kolega Pascal Durand, ktorý za výbor pripravil správu o absolutóriu pre radu v roku 2014, hovorí, že od roku 2009 sa vynaložilo viac než, viac než 3 miliardy eur, ktoré neboli nikdy zaučtované a ospravedlené. a myslím si, že na čo sa by komisia začala rokovať parlamentom, aby parlament dostal prístup k príslušným údajom. Pokiaľ je to nutné, samozrejme, musíme niektoré veci zmeniť, pretože nechceme tu každý rok sedieť a pri procese udelania absolutória opakovať tie isté argumenty, pretože nám ide o transparentnosť všetci mali byť súčasťou toho postupu a vrátane Európskeho dvora auditorov. Ďakujem. Pán Šoltes, teraz pani Kadenbach. Ďakujem. A čo týka dvora auditorov, tak tomu chcem poďakovať aj spravodajcovi ja obsahovo nemám už čo veľa doplniť tomu, čo to bolo povedané, samozrejme. Ešte raz ďakujem všetkým spravodajcom. My sa budeme sústredovať na niektoré konkrétne body, ktoré chcem počerknúť. Takže určite budú pozmenujúce návrhy. Viem, ako to bolo v minulosti, že vždy sme pracovali vo veľmi dobrej kolegiálnej atmosfére. No a, a tu by som si želala, aby bola lepšia aj spolupráca s radou. Videli sme, ako je to v prípade iných európskych inštitúcií, že tam veľmi dobre funguje výmena znalostí, vedomostí a Európania majú právo vedieť, ako sa vynakladajú ich peniaze, peniaze daných poplatníkov. A my samozrejme túto musíme zlepšiť tieto súvislosti našu spoluprácu s radou. No a potom až budeme hovoriť o absolutóriu pre rok 2015, to bude trochu iná situácia. A ja politicky som teda zatiaľ ďalej pozitívna a myslím si, že môžeme dostať právu daňových poplatníkov. Na čo chcela upozorniť, sme spokojní vo veľkých tých hlavných oblastiach s prácou našej inštitúcie, agentúr, aj e, Európsko dvora auditorov, a myslím si, že ehm, tie peniaze daňových poplatníkov by sa mali vynakladať ehm, sporivo a že by sme mali, že mali vždy slúžiť svojmu cieľu. Takže vždy je treba sa všetko pozerať v kontexte, aké úlohy v podstate ukladáme ostatným inštitúciám, dvoru auditorov, agentúram, či dostali na tieto úlohy aj potrebné finančné prostriedky a mohli tie úlohy riadne plniť. Takže je treba vždy myslieť na to, na aký účel tie peniaze sú určené. Pokiaľ nedáme dvoru auditorov dostatok peňazí, tak nemôžu dávať kvalitné, eh, vykonať kvalitný jav a dobré rady, takže myslím si, že by to malo takto byť a taktiež mal daňový poplatník vždy riadne informovaný. Dobre, myslím si, že za komisiu alebo sného dvora tu nikto nie je a určite ani z rady. Tu by sa chcel ešte vyjadriť. Väčšina z tých pripomenek, čo tu zazneli, sa týkala neochoty rady spolupracovať, nedostatku transparentnosti. Áno, táto diskusia sa opakuje každý rok a je treba hľadať už nejaké riešenia. Takže neviem, či máte nejaké otázky pre spravodajcov. Neviem, či sú vyjadri spravodajcovia. Teraz ešte na záver diskusie. Pán Čarnecký najprv. Ďakujem, pán predseda. Chcem srdečne poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa tu vyjadrili. Súhlasím s pánom Zdechovským, aj s pánom Šoltesom, aj s pani Kadenbach. Tá výzva pána Zdechovského a pána Šoltesa, čo týka transparentnosti na Európskej rade, tak tá pripomienka bola správna. Ja si myslím, ja už som dlhé roky európskym poslancom a myslím, že to je taká, taký nikdy nekončiaci príbeh. Už o tom probléme dlhé roky hovoríme a Európska rada sa z toho vždy vykrúti, nevyjadrujú sa my v Polsku, máme na to aj príslovie. Môžete sa rozprávať s Malbou, ale Malba vám neodpovie. A tak toto presne je aj v našom kontakte s Európskou radou. Európska rada chce naše návrhy v súvislosti s väčšou mierou transparentnosti, e, alebo ich nechce prevziať, nechce si osvodiť. A to je dôležité pre európskeho daňového poplatníka. Pani Kadenbach o tom hovorila hovorila, že to musí byť nádej na zlepšenie. Možno mám trochu menšiu nádej než pani Kadenbach, ale dúfam, že má pravdu ona a nie ja. Ďakujem. Ďakujem, pán Vistisen. Poďakujem všetkým kolegom za to, že mi pomáhali v tomto pracovnom tomto procese a pokiaľ máte pozmeňujúce návrhy, zašlite ich čo najskôr, pokúsim sa ich tam zapracovať čo najviac. tiež dúfam, tam budú kompromisné návrhy, aby celý ten proces prebehol plynulo a hladko, aby väčšina názorov mohla byť obsiahnutá v správe, takže teším sa na celý tento proces. A prosím, pokiaľ si myslíte, že sme niečo v správe prehliadli, tak ma o tom informujte. A potom sa teším na ten prosudelný absolutória. Ďakujem. Chcem len pripomenúť lehotu. to na poslasenie pozmeňujúcich návrhov je 4. marca. Schválenie v našom výbore 22. a 23. marca a potom schválenie na planárke bude na 2. na aprílovej planárke. Takže všetko. Teraz tu máme ďalší bod. Absolutorium 2014 pre agentúry. A tuto som spravodajcom ja, takže to predstavím ja, pretože chcem sa poďakovať jedným spravodajcom, s ktorými som úzko spolupracoval na vypracovanie všetkých týchto správ. A dnes by som chcel hovoriť skôr o tých prírezových otázkach. Chcel by som spomenúť pár takých zásadných vecí v súvislosti s každou agentúrou. Poprvé, je treba uznať úlohy, ktoré majú vykonávať agentúry. Už to o tom dneska niekto hovoril. Agentúry majú dôležité úlohy na starosti a sa treba oceniť a nevidieť ich len ako nejaké agentúry, ktoré nič nerobia. A myslím si, že tentokrát podmienky v rámci tohto absolutového procesu sú lepšie Vieme, že bolo veľa menej pripomienok než minulé roky. A tiež chcem informovať kolegov, že nedávno sa stretla, stretol koreper na rade a rozhodli sa, že poručia absolutórium pre všetky agentúry, takže to je dobrá správa z rady. A teda uznali aj pokrok zaznamenaný zo strany agentúr. Čo sa týka horizontálnej správy, tak máme tu mm, pripomienky týkajúce sa e, rozpočtového plánovania, rozpočtu, potom prenesených prostriedkov. Je treba ale rozlišovať medzi plánovanými a neplánovanými neplánovanie a neplánovanie prenesenými prostriedkami. Väčšina z tých plánovaných sa týka viacročných programov Vidím, že niektoré agentúry majú prílišnú mieru prenesených prostriedkov a tam je treba to riešiť. V mojej horizontálnej správe taktiež hovorím o dôležitosti zdieľaných služieb a o tom, aby sa medzi agentúrami vytvorili synergie. Týmto sa v podstate zlepšia poskytované služby, ale aj sa zvyší práca, účinnosť práce agentúr tým, že v podstate sa tam ušetrí. A myslím si, že môžu spolupracovať, vykonávať niektoré úlohy spoločne a pokiaľ to už robia, tak by mohli možno zájsť ešte ďalej, tak aby sa ušetrilo. A ďalej, čo týka redenia ľudských zdrojov, tak agentúry sa stiažovali, že nielen musia podstate okresať výdajky na persona o 5%, ale nadiaľ ešte musia poskytnúť 5% personálu na prerozdelenie medzi agentúrami a inštitúciami. Takže dúfam, že nájdú príležitosť na vytvorenie také, takéhoto púlu na prerozdelenie ľudských zdrojov. Ďalej tu máme seniorné vyššie úradnícke pozície, tak si myslím, že tam je to také zmiešané. Niektoré agentúry sú veľmi dobré, majú vyváženú situáciu, aj čo sa týka e, zastúpenia pohlaví, niektorým je to horšie, takže tam žiadam o pokrok. Ďalej hovorím o konflikte záujmov transparentnosti. Uznávam, že viac než 80 agentúr sú súčasťou boja proti podvodom Tri agentúry nám hovoria, že takúto stratégiu boja proti podvodom schvália v priebehu roku 2016. Myslím si, že to je treba uvítať a pokúsiť sa zaručiť, že sa to skutočne stane. Taktiež tam hovorím, že som rád, že všetky agentúry schválili, agen, e, schválili predpisy, ktoré majú zabraňovať konfliktu záujmov. Taktiež sa ich predpisy zosúľadujú s usmerneniami komisie a viac než 90 agentúr má ustanovenia pre e, zverejňovanie životopisov a taktiež vyhlásenia konflikty záujmov pre vyššie úradnícke pozície a expertov. Samozrejme sú ešte určité agentúry, ktoré majú určité problémy a opäť tu vyzývam tieto agentúry, aby vykonali príslušné kroky, aby zaručili zavedenie systému mechanizmov pre riešenie prípadov konfliktu záujmov. Čo sa týka výkonnosti, tak žiadam dvor auditorov, aby vyhodnotil výkon agentúr. Tento výbor a dvor auditorov by mal sa pozerať na e, otázku výkonu, a to aj v prípade agentúr, Treba zaručiť zlepšenie výkonu budúcnosti a myslím si, že túto dvor auditorov v budúcnosti určite bude aktívny. Ďalej hovorím o viditeľnosti. A napriek tomu, že agentúry odvádzajú veľa skvelej práce, tak nie všetci ich poznajú a nie všetci vedia, ako robia prácu. Takže pri všetkých agentúrach vidíme určitý priestor na zlepšenie. Oni sa samozrejme snažia zlepšiť svoju viditeľnosť, ale je to ťažká práca, takže žiadam agentúre predložia nejaké konkrétne návrhy, aby mohli dokázať, čo robia, aby sa zviditeľnili a lepšie komunikovali s verejnosťou. Dohoda o sídlach agentúr e, bola problémová v minulosti. Myslím, že teraz sme e, zhruba ešte osvojené úrovne zhruba štyroch agentúr, e, ktoré nemajú dohodu o sídle s hostovským členským štátom. Myslím, že tieto rokovania by sa mali čo najskôr uzavrieť. Po väčšine prípadov je chyba na strane členského štátu a nie na strane danej agentúry. Na to by sa teda malo pamätať. Ďalšia téma, ktorá sa často objavovala v posledných týždňoch, je Otázka, kto bude platiť za externé audity v agentúrach. Agentúry sa domnievajú, že by to mal finančne znášať dvor auditorov a dvor auditorov sa domnieva, že samotné agentúry by mali znášať tieto náklady za externé audity. Nie je celkom jasné, ako by to v skutočnosti malo byť. Zdá sa, že je to akýsi spoločný prístup, podľa ktorého by mal platiť za tieto audity dvor auditorov, ale dajú sa pravidla vyložiť tak, že by tieto náklady mali znašať agentúry. Ja som vo svojej správe um, uviedol, že tieto veci nie sú vyjasnené, ale pozmeňujem sa návrhu ešte uh, jasnejšie zdôrazníme, že je potrebné to uh, v blízkej budúcnosti vyjasniť. Uh, je to správa horizontálna. Chcel by som vypichnúť dve agentúry. Už som uh, napokon kolegom spomenul, že spomedzi všetkých eh, agentúr, iba dve agentúry vykazujú prípad eh, vecného dôrazu. Neznamená to, že nedostanú svoju kvalifikovanú správu, ale sú veľké nezrovnalosti v obých správe o výročnej činnosti. Prvá správa agentúra je agentúra ENISA a tam bol problém s hodnotou eh, um, aktív, ktoré presu, sa presúvajú z komisie na úroveň agentúry ENISA, najmä čo sa týka IT vybavenia. V tom potom budeme potrebovať podrobnejšie informácie. A druhá agentúra je Európsky inštitút pre inovácie a technológiu. Aj toto je už ostrala vec a síce ide o finančný príspevok k komunitám pre vedomosti a informovanosť. Spomína sa tam pomer 25 z celkových príspevkov. Nie je to celkom eh, ujasnené. Z mojich rokovaní s agentúrou vyplynulo, že sa to už vyriešilo, ale mm, v rozpočte na rok 2014 zatiaľ ešte vyriešené nebolo a dvor auditorov na to poukázal. Toľko teda horizontálne správy a aj tiež niekoľko problémových oblastí, eh, čo sa týka konkrétnych agentúr, ale myslím, že aj rada odporúčila, že všetky agentúry majú dostať absolutórium s kvalifikovaným stanoviskom dvora auditorov. Ja teda odporúčim vo svojej správe, aby všetky agentúry mm, dostali e, absolutórium za finančný rok 2014. Dúfam, že to nebola príliš e, dlhavá a podrobná prezentácia. Teraz e, je priestor mm, pre vás, ak si želáte vyjadriť sa, nech sa páči. Pán Zdechovský. Ďakujem, Derek, za vynikajúci mm, príspevok. Môžem si rovno roztrhnúť eh, svoj príspevok, ktorý som si eh, pripravil. Ja tu zastupujem kolegu Tamáša Dojča. Chcel by som aj v jeho mene niečo povedať k téme absolutória agentúr. Chcel by som sa neskôr poďakovať spravodajcovi, teným spravodajcom aj sekretariátu za spoluprácu. Myslím, že pán Derek Von odviedol vynikajúcu prácu a správa podrobne a dôkladne popisuje fungovanie agentúr, najmä čo sa týka ich e, rozpočtového plnenia a finančnej situácie. Tento rok nie sú kvalifikované stanoviská, čo je veľmi dobrá správa. Dvor auditorov skonštatoval na stretnutí siete agentúr, že celkovo bolo menej agentúr v prípade agentúr než v predchádzajúcich rokoch. A preto nebolo potrebných e, tak mnoho pripomienok e, v správe Dvora auditorov. Dve agentúry, ale boli zdôraznené. ich situácia sa musí pozorne sledovať naďalej. To však nemá vplyv na stanovisko Dvora auditorov k ich e výkazov o finančnej činnosti, preto nespochybňujeme dôveryhodnosť ich účtovných súvah. Spravodajca navrhuje preto udeliť absolutórium všetkým agentúram, čo je výsledkom spoločného prístupu a mnohých opatrení a veľkého úsilia zo strany agentúr v posledných rokoch. Chcem podporiť spravodajcu v jeho snahe udeliť absolutórium všetkým agentúram a myslím, že je to veľký úspech pre agentúry samotné aj pre výbor pre rozpočtovú kontrolu. Domnievam sa, že v najbližšom roku sa budú musieť zaviesť ďalšie opatrenia, najmä čo sa týka efektívneho fungovania a tiež systému internej kontroly, ako aj pravidiel, ktoré sa stiahujú na whistleblowerov, na biele vrany. Ale kroky, ktoré boli prijaté v minulom roku, sú pozitívne a je potrebné, aby sa v nich pokračovalo aj naďalej. Je to stanovisko Tamáša Dojča a moje stanovisko je sústredené na pojmy viditeľnosť a komunikácia a to v prípade všetkých agentúr nikto nedostane absolutórium, ak nebude viditeľnejší a ako aj v posledných rokoch. Chcel by som týmto výzva všetky agentúry. Je to relevantné aj pre tento rok. E, musia sa snažiť byť viditeľnejšie, musia lepšie komunikovať aj s nami, s európskymi inštitúciami. Ďakujem. Thank you. Uh, anybody else like to, uh... E, ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Uh, e, absolutóriu agentúr? Nech sa páči za Európsku komisiu. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som v mene komisie stručne zareagovať na niektoré aspekty v návrhu uznesenia súvislosti s polutovaním komisie nad využitím fondu na presun a tiež e, e, o snahe znižovať e, personálne vybavenie o 5 Ďalej sa vyjadrím aj k výkonnosti a najmä k možnosti poňať oddelenie a agentúry, ktoré financuje samotné odvetvie. Mohli by ste sa prosím vyjadriť aj k tomu, kto by mal znášať náklady za externé audity, prosím? Keďže sa o tomto vedú dosť veľké spory medzi dvorom auditorov a agentúrami. Ja to chápem tak, pán predseda, že to budeme musieť podrobnejšie preskúmať a nedokážeme v tejto chvíli odpovedať. Pokiaľ ide o využívanie súboru na presun na zníženie počtu zamestnancov o 5 Pripomínam, e, že v oznámení komisie z roku 2013 e, sa stanovuje rámec na e, dotácie, aj čo sa týka počtu pracovníkov na roky 2014 až 2020 pre všetky agentúry a toto je rámec, ktorý stanovuje, ako dosiahnuť znižovanie počtu zamestnancov o 5%, ktoré mm, predpisuje medziinstitucionálna dohoda. Komisia rozlišuje eh, medzi troma druhmi agentúr agentúry, eh, ktoré eh, pracujú bežnou rýchlosťou, taktiež agentúry s novými funkciami a začínajúce agentúry. V medziinstitucionálnej dohode sa jasne ukazuje, že musíme dosiahnuť toto 5-percentné znižovanie personálu ehm, vo všetkých agentúrach podľa nás e, tento súbor, rezervný súbor na presun bude potrebný na to, aby sme dokázali pokryť e, u uznané opostatnené e, potreby agentúr druhej a tretej kategórie a síce agentúry s navýšenými právomocami a začínajúce agentúry. Preto je ne vyhnutné, aby agentúry z prvej skupiny, teda agentúry, ktoré pracujú bežnou prevádzkou rýchlosťou dlhodobo, umožnili uvoľnenie rezerva, aby boli agentúry v dvoch ďalších kategóriách e, primerane odbremenené vzhľadom na e, svoj nábor nových právomocí a povinností. Komisia sa domnieva, že je potrebné, aby sa zvýšila efektívnosť práce v procese plnenia tohto cieľa. Môžem potvrdiť, že komisia aktívne skúma možnosti, ako rozšíriť poskytovanie služieb agentúram tiež sa hovorí o prehlbenej spolupráci medzi agentúrami, aj to by totiž pomohlo zmierniť túto záťaž. Medzi sociálna pracovná skupina pre agentúry zasadne 14. marca najbližšie, čo je veľmi aktuálne. Ako viete, komisia bola poverená touto pracovnou skupinou poskytnúť súbor pravidiel o e, zvyšovaní efektívnosti. S veľkým potešením môžem oznámiť, že tento dokument e, je už vo fáze finalizácie a e, zašleme ho aj parlamentu, aj rade, pravdepodobne do konca tohto týždňa teda v dostatočnom predstihu pred najbližším zasadnutím tejto pracovnej skupiny. A ešte posledná vec k tomu znižovaniu o 5 Pripomínam, že oznámenie z roku 2013 hovorí o rámci, ale tento rámec sa neuplatňoval e, úplne slepo, ako si ste spomínate v každoročnom um, konaní absolutóriu sa skúmajú e, potreby pre ďalší následný rok a prispôsobuje sa toto rámcové oznámenie v prípade potreby a v medziinstitucionálnej dohode sa konkrétne uvádza, že ten cieľ znižovania počtu pracovníkov o 5% nejako nenarúša rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a rady. Možno ešte dôležitejšie v tomto kontexte je, že komisia sa domnieva, že dodatočné potreby, ktoré vyplývajú eh, napríklad aj z migračnej krízy a tiež eh, posilnenia personálu, ktoré navrhla komisia a schválila rada aj parlament pre agentúry Frontex, EASO aj Europol. Ide o doznačné navýšenie. Ehm, Prevláda názor, že tieto navýšenia sú mimo toho 5-percentného cieľa, pretože sa tým reaguje na nepredvídateľné potreby, ktoré vznikli predtým, než sa stanovil tento 5-percentný cieľ. Teraz sa pozeráme e, na e, otázky voľne financovaných agentúr a možnosti, či by sa k ním mohlo pristupovať osobitne. Je to podľa nás otázka na mieste a komisia veľmi ochotne preskúma mm, túto otázku podrobnejšie. Vlastne sa ukazuje, že agentúry, ktoré sú čiastočne alebo plne financované samotným odvetvím, e, sú osobitným prípadom je tam väčší manevrovací priestor, pretože keď sa zvyšuje nábor práce, z pravidla aj poplatky, ktoré tieto agentúry vyberajú, sa zvyšujú. A preto takýto nábor práce nemá vplyv na um, výšku dotácií z európskeho rozpočtu. Musíme uh, však uh, obmedziť uh, nárast záťaže v podobe takýchto poplatkov e, na e, operátorov. Komisia je ochotná podrobne celú situáciu zanalizovať a aj medziúšetriteľná pracovná skupina nás poverila vypracovať dokument e, o tejto konkrétnej veci. A aj tento dokument je už vo finálnej fáze prípravy. Predpokladáme, že ho budeme môcť zaslať parlamentu aj rade do konca tohto týždňa. V tomto dokumente sa komisia podrobnejšie venuje otázke a možnosti prispôsobiť eh, výšku počtu zamestnancov týchto agentúr a prispôsobiť eh, fluktuácii náboru práce. Toto sa samozrejme bude musieť opierať eh, o dôveryhodné ukazovatele a nesmie to vylúčovať možnosť hľadať aj ďalšie formy zefektívňovania práce týchto agentúr. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že to boli veľmi užitočné vyjadrenia, a najmä keď ste hovorili o možnej flexibilite, ktorá súvisí s mm, rezervným súborom na prerozdeľovanie personálnych e, zdrojov. A celkom iste oceníme e, takúto flexibilitu aj v ďalších oblastiach. Boli by sme radi, keby ste nám poskytli aj informácie o tom, kto z naše finančné náklady za externé audity. E, ďakujeme, že sa k tomu vrátite v blízkej budúcnosti. Je to totiž veľmi horúca téma medzi agentúrami a dvorom auditorov. Nemáme tu nikoho za dvor auditorov. Chce sa prosím niekto ďalší vyjadriť k tomuto bodu? Zdá sa, že nie. Tak e, ja by som si dovolil poďakovať jedným spravodajcom ešte raz za spoluprácu. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu, za obrovský kus práce na týchto správach. A tiež svojim spolupracovníkom sa chcem poďakovať. Ďakujem aj dvoru auditorov za ich správu. Chcem sa poďakovať aj agentúram za ich spoluprácu a chcem jej aj zablahoželať k dosť značnému pokroku v posledných rokoch z hľadiska plnenia ich rozpočtu. Ako som už povedal, ja teda odporúčam udeliť absolutórium všetkým agentúram. Myslím, že všetky dosiahli pokrok aj keď isté, že to neznamená, že nie sú ešte možné ďalšie zlepšenia do budúcna. Okrem iného aj to, čo konkrétne spomenula komisia, tiež zviditeľňovanie, zlepšenie komunikácie, ako povedal kolega. Možno, keď e, im udelíme absolutórium, tak o tom budú chcieť komunikovať s verejnosťou, možno si to mm, zverejne na svojich stránkach a to už zlepší komunikáciu samo o sebe. Toľko teda k tomuto bodu. Rozpráva je týmto ukončená. A môžeme rýchlo prejsť k ďalšiemu bodu. Ide tu o mimoriadnu správu Európskeho dvora auditorov, kde ide o ratingové agentúry, ktoré zatiaľ ešte nezačali e, plnú činnosť. Pán Bali práve prišiel včas Dáme mu hneď slovo. Najskôr však zastupca dvora auditorov eh, predniesie správu dvora auditorov. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Výboru pre rozpočtovú kontrolu. Chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste ma vyzvali, aby sme ma prezentovali mimoriadnu správu dvora auditorov číslo 22 eh, z roku 2015 o agentúre ESMA je mi potešením spolupracovať s vašim výborom a poskytnúť vám všetky relevantné informácie o našej práci. Chcel by som tiež oceniť pracovný dokument, ktorý predložil spravodajca pán Vali. Tento dokument veľmi výstižne zhrňa správu Dvora auditorov a ja sa domnievam, že je to veľmi dobrý eh, základ um, pre rozpravu. Očakávaný reformný proces, ktorý e, sa chystá e, dvore auditorov, e, vychádza z rozhodnutia spred troch rokov o zlepšení riadenia. Táto správa teda je len ďalšou v rade správ o finančnej a hospodárskej správe. Vypracovali sme už dve správy o dohľadných orgánoch EVA ASMA a minulý mesiac sme zverejnili správu o finančnej pomoci, ktorá sa poskytuje krajinám v ťažkostiach. Minulý týždeň sa zverejnila ďalšia správa a tá sa chystá technickej pomoci, ktorá sa poskytuje Grécku a ktorú koordinuje komisia. Potešilo by ma, keby som mohol čoskoro prísť opäť na stretnutie s vami a mohol by som prezentovať výsledky vyplývajúce z týchto dvoch posledných správ. Teraz vám poskytnem krátky prehľad auditu agentúry ESMA a tiež e, vám približím záver dvora auditorov v osobitnej správe za rok 2015 v audite. Sme skúmali, nakoľko dohľad nad ratingovými agentúrami bol dobre riadený e, v prvých dvoch rokoch e, existencie agentúry ESMA. Crisis, the... Čo sa týka tejto finančnej krízy, ratingové agentúry boli kritizované za to, že prispeli významne k problémom na finančnom trhu, pretože existovala netransparentnosť pri ich posudzovaní a dokonca možný konflikt záujmov. Ratingové agentúry a rating kreditov, úverov sú veľmi dôležité pre investorov a pre posudzovanie bonity a niekedy sú priam zásadnými. Dopad výsledkov ratingových agentúr alebo rád ratingových agentúr bol závažný nielen na banky, ale aj na celé krajiny. Európska komisia zareagovala na medzery vo fungovaní e, ratingových agentúr tým, že nastavila regulačný rámec, dohľad EÚ, prísnejšie pravidlá a takisto sa agentúry musia zodpovedať lepšie za svoju činnosť. ESMA 1. januára 2011 sa ustanovila ako súčasť e, európskeho systému dohľadu. Bola, bolo jej dané exkluzívne právomoci, aby robila dohľad, uvaľovala sankcie nad ratingovými agentúrami Európskej únie. ESMA robí dohľad aj nad ratingovými agentúrami, aj nad inými inštitúciami úverového typu. Konkrétne Študovali sme registračný proces agentúry ESMA pre nové ratingové agentúry a ich agentúry e, aktivity dohľadu nad plánovaním, e, hodnotením rizika, monitorovaním a transparentnosťou. Čo sme zistili? Záver je, že je rýchlejšie pre ratingové agentúry je možné rýchlejšie sa zaregistrovať, ale proces je stále nemotorný, zdlhavý, pretože registračný proces sa eh, rozpoluje na dve fázy a tieto dve fázy vlastne eh, nie je možné ani tak celkom legálne vyžadovať. Ďalšia dôležitá vec, ktorú sme si všimli, je, že registrovanie sa v rámci ESMI nie je možné A sú tu problémy, ak aj ratingová agentúra funguje v systéme euro. Tam treba potom ďalšie dodatočné kroky urobiť. Z 23 registrovaných e, agentúr v ESME sú akceptované, 23 je akceptovaných v systéme euro, ale nie ostatné. Čo sa týka aktivít dohľadu, zistili sme, že dohľad ESMI, že zdroje na dohľad e, sú nedostatočné, pretože je čoraz viac regulačných podnetov a v niektorých prípadoch dokonca e, to, že nebolo dostatok zamestnancov, dostatok ľudských zdrojov, tak dokumenty sa nezhromaždili do náležitej hĺbky, neboli konzistentne vyšetrované a riešené. ESMA má centrálny depozitár. Je to platforma online, ktorá, ktorá má harmonizovať dostupné informácie o ratingoch úverových agentúr, ale sú obavy, či stačí takáto platfúra, platforma a či sa to dá dostatočne odkontrolovať, to, čo na tejto platforme ESMA vystavuje. Agentúry možno nedávajú dostatočné informácie, aby si mohol záujemca všetko náležite overiť. Sú tu isté parametre, ktoré sú nastavené niecelkom ideálne a my, keď sme skúmali všetky tieto aspekty, vypracovali sme súbor, súbor odporúčaní, ktorá mala, e, ktoré mali skvalitniť dokumentáciu, proces identifikovania rizík a zabezpečiť, že všetky dôležité aspekty e, dizajnu a implementovania metodiky budú dodržané. Čo sa týka dohľadu nad e, možným konfliktom záujmov, to je veľmi citlivá oblasť, odporúčame, aby ESMA vykonávala aktivity dohľadu Um, náležitým spôsobom nad ratingovými agentúrami. Po tomto audite veríme, že ESMA položila dobrý základ na náležitý dohľad nad ratingovými agentúrami. Základ bol ustanovený, ale je tu stále um, miesto na zlepšenie, priestor na zlepšenie. Tento dohľad nie je plne účinný a podľa našich odporúčaní by sa mala ESMA lepšie pripraviť, aby bolo možné účinne vykonávať dohľad nad ratingovými agentúrami. Ďakujem, že som tu a ak máte nejaké otázky, veľmi rád vám na ne odpoviem. Ďakujem. Pán spravodajca, pán Marko Vali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som poďakovať dvoru auditorov, ktorí vykonávali dohľad veľmi osobitým, analytickým, pozorným spôsobom aj v mojich pracovných dokumentoch som zdôrazňoval niekoľko rozhodujúcich aspektov, ktoré by sa mali zlepšiť. E, pri ESME treba povedať, že ESMA nemala dostatok času na to, aby sa mohla ustanoviť, aby mohla vypracovať e, registračný postup pre ratingové agentúry. Tento registračný proces ešte stále je v rozvoji, neukončený a e, uniformný postup ešte vlastne sa ani neprijal. Potrebujeme štandardizovanú metodiku pre zaregistrovanie sa. Parametre registrácie by mali byť rovnaké pre všetkých, aby bolo možné robiť efektívny účinný dohľad. Systematický dohľad nad dokumentáciou, nad systémami databáz, je potrebné ešte dopracovať, aby sme mali naozaj rovnaké pole pôsobnosti rovnaké ihrisko pre všetkých. Druhá vec. Proces identifikovania rizika musí byť transparentný a musí byť vystopovateľný keď sú procesy interné, často sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú rozhodnutí e, o identifikácie rizika, sa konajú na interných stretnutiach a myslím si, že je dôležité otvoriť tieto stretnutia, treba, aby všetko bolo zdokumentované, aby všetko bolo podložené naozaj e, hodkovou analýzou a na to je potrebné mať nástroje technologické a informatické. Potrebujeme stále nástroje, permanentné nástroje na registrovanie a informovanosť transparentným spôsobom Takisto transferabilita, vystopovateľnosť pri identifikácii rizika sú dôležité aspekty. Treba, aby sa internetová stránka ESMI vylepšila, aby bolo možné dohľadať dôležité informácie. Transparentnosť je zásadne dôležitá, aby bolo možné e, v rámci legislatívy sa dopracovať k relevantným dokumentom a nástrojov. Konflikty záujmov môžu potom viesť k špekuláciám a dokonca k posunom na trhu a k skresleniam toho, čo sa deje na trhu. ESMA by mala vypracovať e, plne účinný dohľad. Viem, že nie je to iba na ESME, aby robila dohľad. Je tu aj, sú tu aj ďalšie agentúry, je tu SRA, CRA aj táto nesmie podliehať politickým tlakom. Ratingové agentúry v Polsku a v Taliansku by mohli byť príkladom toho, o čom hovorím pri hodnotení rizika. Nástroje na hodnotenie rizika môžu priniesť istý politický tlak aj na politické názory a špekulácie, ktoré by mohli z takéhoto niečoho vyplynúť, by sa nemali používať ako zbraň, aby vláda prijala nesprávne rozhodnutia, ktoré e, nie sú riadené ľudom na základe toho, čo chce ľud, ale politic, čo chce politická kríza. Metodika, ktorú e, treba vypracovať, ešte nie je plne účinná, nie terminológia je zmetočná, ESMA má na tomto ešte veľa práce, ale sú tu aj štrukturálne problémy, ktoré ešte neboli dostatočne podchytené a rozanalizované. Komisia by mala poskytnúť náležité nástroje, také, ktoré ESMA naozaj potrebuje, aby mohla si vyjasniť terminológiu. A posledný bod, ktorý je trošku citlivý, ESF mohla zoskupiť len 4 z 23 agentúr a to penalizuje malé agentúry. Myslím si, že vo vzťahovej stránke tu nie je všetko v poriadku a vedie to k skresleniu skutočnej hospodárskej súťaže, konkurencie schopnosti. ECB by mala byť schopná si, si sa vysporiadať s takýmito skresleniami. Všetky tieto moje názory som zapracoval do môjho pracovného dokumentu. Teším sa na námety kolegov a ďakujem ESME e aj súdnemu dvoru za, aj dvoru auditorov za spoluprácu. Ďakujeme, pán Vali. Sú tu zastupcovia organizácie ESMA. Radi by sa ujali slova ale najprv poslanci a poslankyne pani Alessandra. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať por auditorov, zastupcom dvoru auditorov za túto zaujímavú správu a taktiež kolegovi Valimu za to, že tak zaujíma túto tému a že identifikoval tie najkomplexnejšie témy. Chcela by som predložiť tu pár názorov a vyjadriť sa k niektorým bodom dvoru auditorov a možno komisia sa o tom tomu môže vyjadriť tiež. Um, ehm, už jeden z problémov, ktoré mám v tomto parlamente, je, že chceme, že problém podporovať malé subjekty. My sa stále snažíme malé stredné podniky podporovať, a chceme vzdorovať nejakej centralizácii a podpore len nejakým veľkým makrosubjektom. Ukazuje sa zo, zo skúseností, že e, tento ten systém často zlyháva. A ja chápem, že tie malé subjekty, takže čo žiadame od týchto štyroch subjektov, ktoré pracujú s ESMou, že tie naše požiadavky sú skutočne veľké. Chcem sa opýtať dvor auditorov, akými spôsobom v rámci svojich odporúčaní, a mne to taktiež skomentuje aj komisia, akým spôsobom chcú dosiahnuť rovnováhu, kde by ne, nechýbala hospodárska súťaž pretože momentálne tá konkurencia hospodárskej súťaže je tam nedostatočná a je to až nebezpečné. Takže ako nám chcete pomôcť, akým spôsobom by sme mohli nastoliť rovnováhu a po druhé, hovoríte, že ESMA nemá dostatočné finančné prostriedky. To hovorí dvor auditorov vzhľadom na toho, koľko, má, koľko je rôznych predpisov, čo týka vystupovateľnosti a tak ďalej. Takže sa chcem opýtať dvora auditorov, keď hovorí, že tam nie sú dostatočné finančné prostriedky, tak čo presne máte na mysli? o koľko viac by potrebovali, alebo ako si myslíte, že by sa to dalo vyriešiť? A na záver, napriek tomu, že to je taká nedávna téma, ale súčasný rámec diskusie v súvislosti s Brexitom Máme taktiež rozhodnutie rady z tohto týždňa, alebo z minulého týždňa, kde vlastne riadenie, hospodárske a finančné riadenie opäť sa o ňom diskutovalo. Takže sa pýtam dvora auditorov, či po týchto odporúčaniach Mám možno nejaké nové odporúčanie, ako by sa ESMA mala postaviť tejto novej situácii, kedy sa otvárajú znovu také medzery, priepasti medzi jedným a druhým typom riadenia a správovania. Ďakujem. I don't see any... Už nevidím žiadnych ďalších poslancov, ktorí by sa chceli ujať slova. Možno by sme mohli požiadať zástupcov organizácie ESMA, agentúry ESMA. Ďakujem. Vážené poslanky, vážení poslanci, ďakujem pekne za správu Európskeho dvora auditorov. Vítame takéto správy počas prvých rokov práce nad eh, dohľadu nad ratingovými agentúrami. Eh, to vytvára obrázok, čo ESMA urobila. To isté platí pre eh, situáciu od roku 2011 až doteraz. Ďakujem teda obom organizáciám parlamentu a aj dvoru auditorov. Nariadenie z roku 2011 bolo úplne nové Takisto naša, naša branža bola úplne nová a našou úlohou bolo vykonávať dohľad nad úplne novou organizáciou. Myslím si, že dvor auditorov uznal, že tieto, toto bolo, tu bolo najprv potrebné vybudovať základy, zlepšiť sa v základných veciach, ale v prvých rokoch bolo treba sa sústrediť na registráciu. Každá ratingová agentúra musí byť zaregistrovaná v Európskej únii, ak chce robiť odhady ratingu úverov a pôžičiek. Máme teraz 26 zaregistrovaných ratingových agentúr v EÚ, vrátane niektorých najväčších, Fitch, Moody's, Standard Poor's. A po registrácii ESMA má plné právomoci nad dohľadom, porovnateľné s národnými štátnymi, vnútroštátnymi orgánmi. Môžeme vyžadovať napríklad zmeny pri, v manažmente, v politikách, v postupoch a môžeme aj udelovať sankcie, podobne ako to ESMA už urobila v roku 2015 napríklad. Zároveň Európsky dvor auditorov uznal aj toto, že právny regulačný rámec ešte nebol ukončený. Prvé e, CRA ešte nebolo implementované, existuje už aj dvojka aj trojka, takže dodatočné úlohy pre agentúru ESMA v oblasti agentúr, teda skratka CRA, sa dopracujú, vzniká nová platforma tento rok, na ktorej sa investori budú môcť porovnať ratingy. Ešte stále to ne, sa nespustilo, ale budeme porovnávať tieto veci, budeme porovnávať aj poplatky, ktoré e, agentúry účtujú svojim klientom e, Dvor auditorov tieto aktivity zatiaľ nezohľadnil, ale mohli by sa vziať do úvahy. Konkrétnejšie odporúčania, ktoré sme dostali, ďakujeme ešte raz za tieto odporúčania Dvoru auditorov. Jedno z nich, o ktorom chcem hovoriť, sú obavy, ktoré boli vyjadrené z nedo- z ohľade nedostatku ľudských zdrojov, čo potom prispieva k nedostatočnému dohľadu. Odpovedali sme súdu, dvoru auditorov, prepačte, že ESMA pristupuje k dohľadu takým spôsobom, kedy mnohé opatrenia už v sebe majú zabudované hodnotenia rizika, to, čo je v stávke. ESMA sa sústreďuje po zaregistrovaní ratingovú agentúru na konflikt záujmov. To je základná vec, základné opatrenie v nariadení ktoré, nad ktorým treba urobiť dohľad, treba zmierniť tie, tento konflikt záujmov alebo ho, alebo ho úplne odstrániť. ESMA sa zameriava na to, aby boli náležité politiky dodržané pri registrácii, aby bolo všetko v súlade, čo má byť v súlade, je tu funkcia revidovania, je tu e, nariadenie pre výkonných riaditeľov, ktoré musia dodržiavať všetko, čo predtým ako neregistrované, neregulované entity nemuseli dodržiavať. Začíname s zabezpečením, vybudovaním základov tak, aby každá ratingová agentúra mala pevný, pevný základ. Čoraz viac fungujeme eh, aj na, alebo pracujeme na metodikách ratingových agentúr. ESMA a iné verejné inštitúcie nemôžu zasahovať do obsahu metodík, ale cítime veľkú zodpovednosť e, na dohľadu nad ratingovým procesom podľa nastavených politík a procesov a tu vstupuje do hry aj metodika, ktorá má byť aplikovaná, uplatnená v praxi a revidovaná. Nad týmto máme dohľad. E, validácia metodik je ďalšia vec. Máme tu diskusné fórum, vydali sme k tomu dokument Neustále treba overovať, či metodika je vhodná na to, čo treba dosiahnuť, pretože naozaj táto metodika je chrbtovou kosťou ratingového postupu. ESMA má pocit, že sme urobili toho veľa, ešte, ešte tu je čo dopracovať, ale nevidíme nejaké obrovské medzery a priepasti v, na, v tom, čo treba urobiť. Investori alebo ktorýkoľvek občania v EÚ si môžu vyhľadať agregované údaje o ratingových agentúrach a hodnoteniach ratingov, stanovovaní ratingov. Všetko, čo publikujeme, je v súlade s príslušnými nariadeniami. Samozrejme, investori majú priestor požiadať o ďalšie veci, aby sme mohli podať lepšie informácie. Veľmi radi si vypočujeme takéto námety na zlepšenie. Urobím, veríme však, že robíme maximum. Pri registrácii zdieľame obavy, že regulačný postup je naozaj celkom, nie celkom hladký, nie celkom bez zádrhov. Registračný proces však umožňuje nám overiť si e, ratingovú agentúru, jej prácu a fungovanie predtým, než začne vydávať odporúčania priamo na trhu a hodnotiť úveru, schopnosť alebo bonitu, aby sme sa mohli vyhnúť e, neveľmi kvalitným odhadom. Niektoré agentúry podali žiadosť o registráciu, ale je treba ešte veľmi veľa overiť, aby sme ich mohli pustiť na ratingový trh v EÚ. Záverečná poznámka. E, hľadáme možnosť, ako by sa ESMA mohla podielať na znížení administratívneho bremena pre ratingové agentúry malé alebo strednej veľkosti. Zdá sa nám, že 26 eh, ratingových agentúr je dosť vysoké číslo a medzi nimi je dosť vysoký počet malých a stredných agentúr. ESMA tu má možnosť eh, podať výnimky. Sú tu nezávislí, eh, nevykonní analytici, ktorí hodnotia prípad od prípadu, či sú udelené výnimky podložené eh, a sme hodnotení za to, ako tieto výnimky eh, poskytujeme. A ďalšia vec, ešte sú tu technické odborné štandardy pri týchto nariadeniach, sú tu isté eh, poplatky, ktoré musia ratingové agentúry uhradiť ESME a tie najmenšie agentúry, ktoré majú obrat menší ako 10 miliónov eur, nemusia platiť tieto poplatky ESME. Je tu síce priestor na zlepšenie v rámci nariadenia. Je možné sa pohybovať flexibilne a toľko som chcel povedať, toľko z mojej strany, nech sa páči. Takže ja vám chcem poďakovať za mnoho detálnych informácií, ktoré ste tu predniesli, to určite kolegom pomáha. Predtým, než dám slovo spravodajcovi na záver, tak ešte, pán Tomi, chcete sa vyjadriť napríklad k otázke pani Ayala Sender. Ďakujem. Ja si myslím, že to, čo povedal pán Vali, pani Ayala a pani Ayala, sa dá dedukovať, ktoré sú štyri témy, ktoré predovšetkým znepokojujú tento výbor. Poprvé, je tu e, v podstate e, štátne riziko a zaradenie na základe dlhopisov členských štátov zo strany rizikových agentúr. Správa v prílohe 4 aj v tabulke 4 v prílohe 3 hovorí o určitej práci ktorú ESMA odviedla pri vyhodnocovaní rizika v tejto oblasti. Je to skutočne veľmi citlivá oblasť. Myslím si, že v určitej chvíli bola zásadná pri e, stanovovaní e, súčasného trendu, kde sa prechádza od autoregulovaného priemyslu v podstate k verejnému dohľadu a regulácií. Ďalšia téma, o ktorej sa hovorilo, to bola politika ECB, ktorá v praxi komplikuje prístup na trh menším redikovým agentúram. My sme vo svojej správe spísali komplexnú taktiež odpoveď zo strany ECB, kde ECB zdôrazňuje, že ako príjmatelia ratingu eurosystému, že v podstate oni si stanovujú vlastné štandardy, avšak chcem zdôrazniť, že postup ECB sa prispôsobuje v zásade registračnému a kvalifikačnému procesu ratingových agentúr. Toto napríklad sa nedeje v Spojených štátoch. Vždy. A nie všetky agentúry registrované E, agentúrou ESMA sú preto považované za kompatibilné s euro, európskym systémom. Takže tu máme špecifické odporúčanie v tejto oblasti. Myslíme si, že je tu určitý priestor na to, aby ECB sa prispôsobila kritériám ESMI. A v podstate my sme totiž jediným takýmto dohľadovým orgánom v Európskej únii. Taktiež je to téma, kde by zákonodárca sa na tým mohol do budúcnosti ešte zamyslieť, ako to ošetriť. Je tu ešte ďalšia téma, ktorá tu bola spomenutá v súvislosti so zdrojmi, ktoré má k dispozícii ESMA. tejto súvislosti tu dvoj auditorov hovorí, že v súčasnosti by ESMA mohla mať problémy so svojimi súčasnými finančnými zdrojmi, mala mať problémy uspokojiť všetky požiadavky, ktoré sú na ňu znášané. Prebieha otvorený dialog medzi agentúrou a regulačným orgánom, ale určite by sa to malo zohľadniť pri udelovaní nových mandátov a pri definícii mandátu ESMI. Nemalo by sa zabúdať teda na otázku zdrojov. ESMA je agentúra, ktorá sa nefinancuje len len prostredstvom rozpočtu, ale taktiež sú tu určité príspevky zo strany um, agentúr. Ďalej, čo sa týka dopadu toho rozhodnutia alebo dohody z rady z minulého víkendu, no už ja som potom povedal na úvod mojej prezentácii, Dvor auditorov vypracoval správu ohľadom dvoch nových finančných agentúr, ktoré sa etablovali. To je Európsky e, bankový orgán a taktiež EBA e a taktiež ESMA, ale naďalej sme ešte v našich správach nemohli vziať do úvahy do, neskoršie rozhodnutie alebo dohodu na rade. Takže ten dopad, ktorý toto bude mať táto dohoda rady na tieto agentúry, regulačné agentúry na trhu, tak tam sa to nedá určiť. Na záver, čo sa týka celého toho postupu auditu, ktorý sme vykonali v súvislosti s ESMO, sme veľmi spokojní so spoluprácou, ako ste spolupracovali s ESMou. My sme vykonali náš obvyklý postup, aby sme prešetrili všetky skutočnosti a momentálne zapracovávame reakciu ESMI do našej správy. Sme radí, že ESMA, že boli prijaté naše odporúčania a zatiaľ čo základ ESMA je silný, tak si myslím, že agentúra bola na tom ešte lepšie, pokiaľ by prijala naše odporúčania. Ďakujem a na záver pán Vali, spravodajca by ešte, ešte, ešte k tomu vyjadril. Ďakujem. Chcem poďakovať zástupcom dvora auditorov aj agentúry ESMA za ich pripomienky. Taktiež ďakujem pani Ayala Sender za vyjadrenie. Čo sa týka toho hypotetického Brexitu, no už je treba to vyhodnotiť, je treba pochopiť, ako zrchovaná krajina s vlastnou menou môže si ukladať podmienky a chcieť meniť Európsku úniu. A sú tu krajiny, ktoré sú kritické, ale nemôžu nič robiť, pretože nemajú túto zvrchovanosť. Takže uvidíme, ako sa k tomu postavia agentúry, pretože je to čisto politická téma, ktorá sa v podstate netýka tejto správy. Čo sa týka štátneho rizika, tak e, je zásadné, aby sa zaručila maximálna transparentnosť zo strany agentúr a taktiež v rámci všetkých postupov, pretože rating to je obrovský mocný nástroj, ktorý toho môže veľa zmeniť, ovplyvniť. Môže taktiež ovplyvniť psychologickú náladu obyvateľstva keď napríklad vidia nejak, že nejaká konkrétna krajina, že jej bolo znížené e, ratingové hodnotenie, takže možno v praxi v podstate to tak ani e, nemusí, to nemusí odpovedať realite, takže rating nemusí vždy verne odzakadľovať realitu. Čo týka tých menších ratingových agentúr, tak e, to, čo povedal zástupca dvora auditorov. To bolo pochopiteľné. Treba vytvoriť tento systém dozoru. A samozrejme je dôležitý, dôležitý názor ekonu. Ale je taktiež odôvodniť všetky zmeny a odôvodniť vnútornú racionalizáciu a nerobí to len nejakým náhodným spôsobom. Takže my taktiež do Ekonu potom pošleme správu, ktorá sa tam bude schváľovať a tam o tom budeme tiež hovoriť. Ďakujem všetkým. Ďakujem. Dúfam som, že nebudete hovoriť, ani som to výbore, aspoň v tomto výbore o Brexite, ale zase sa tomu nedá vyhnúť. Ďakujem. Posledný bod. Tam je absolutorium za rok 2014 spoločné podniky. Spravodajcom je pán Marinesku. Ďakujem. Ako viete, máme tu 8 správ v súvislosti so spoločnými podnikmi Artemis, Excel, ENIAC. A čisté nebo, IMI, FCH. Tak najprv budem hovoriť o ENIACu, Exceli a Artemis, o týchto prvých troch. Ako viete, tak e, ENIAC Artemis sa zlúčili do Excelu od roku 2014, konkrétne od júna. Máme tam e, všade kvalifikované stanoviska, pretože audity ex post prebehli podľa, medzi, podľa národných pravidel, takže dvor auditorov povedal, že nemôže vyhodnotiť, či tieto audity ex post boli riadne. Samozrejme, miera chybovosti je tam menej než 2%, ale sú tam rozdiely medzi pravidlami v jednotlivých členských štátoch. A taktiež medzi nimi a medzi pravidlami Európskej únie. Takže okrem toho je to, povedať, že sú dobré správy. Podľa mňa Excel by mal obdržať absolutórium, pretože začali v roku 2014 a majú finančné prostriedky z horizontu 2020 pod inými pravidlami, pod novými pravidlami, takže budú už plniť európske pravidlá. Uvidíme, čo urobíme s Eniakom a s Artemis Možno nájdeme nejaké riešenie, možno to posunieme na jeseň, aby oni si našli riešenie. Aby Excel našiel riešenie, pretože tieto dva spoločné podniky už nefungujú. Takže aby Excel našiel nejaké riešenie, ako vyriešiť tento, tieto nedostatky, pretože v vašom prípade Excel potom musí dostať ďalšie kvalifikované stanovisko na dva roky, pretože e, nespotrebuje prostriedky, ktoré boli pridelené Artemis a Eniak. Ďalej, keď si čítate správu dvor auditorov, tak tam boli spomenuté určité problémy v súvislosti s aktivitami v roku 2014. Zároveň čakáme na program schválený program ITER. Samozrejme, potom tu je aj F4 Energy. Ale teraz, teda hovorím v súvislosti s ITROM, s ITER. Tam bolo rozhodnutie v súvislosti s programom, ktorý predložil generálny manažer posunuté, takže v júni bude ten program, možno, možno bude schválený. Do tej doby bude prebiehať hodnotenie zo strany nezávislých expertov. Takže si myslím, že by sme mali absolutórium odložiť, aby sme ešte predtým mali súhlas Rady ITER v júni, aby sme videli, aká je budúcnosť tohto veľmi, veľmi dôležitého podniku. Ja podporujem ITER, chcem to povedať jasne, ale musíme urobiť čo najviac, aby plnil rozsah svojej spôsobnosti. Ďalej, ďalšie štyri. Dvor auditorov vydali jasné stanovisko. Takže sú tu určité pripomienky v každej z tých správ. A v súčasnosti nemám čo povedať k absolutóriu Myslím si, že máme stanovisko dvora auditorov a ten po, to popisuje situáciu. Mám určité pripomienky, všeobecné pripomienky v súvislosti k správe dvora auditorov. Máme tam e, rámcový program 7 o Horizon 2020. 2014 bol špecifický rok, pretože tam všetky spoločné, alebo druhá generácia spoločných podnikov okrem ITERu začala v január 2014. Takže je treba práve možno povedať niečo o tom, aký je stav tých prvej generácie spoločných podnikov. Je treba zistiť, koľko vynaložili prostriedkov, koľko ešte bude vynaložených, aké sú tam príspevky a tak ďalej. Sú tam možno nejaké dve, tri ustanovenia v rámci správy, ktoré sa týkajú tejto témy. Ďalej, tieto informácie mali byť obsiahnuté vo všetkých budúcich správach, pretože ešte ostávajú dva roky, do roku 2017. A oni ešte môžu e, spotrebovať alebo vynaložiť prostriedky z rámcového programu 7. A je jasné, alebo treba jasne povedať, že E, súkromný alebo partner súkromného sektora taktiež e, poskytli príslušné finančné príspevky. Ďakujem. Ďakujem pán Marinesku za túto detailnú a komplexnú správu ohľadom spoločných podnikov. Teraz môžeme prejsť k ďalším kolegom a prvý bude pán Poc. Ďakujem, Derek, vážni kolegovia, vážny pán spravodajca. Chcem reagovať pár horizontálnymi poznámkami. Prvé chcem navrhnúť, či sme v budúcom roku nepripravili tzv. horizontálnu správu, kde by sme sa zaoberali horizontálnym, kde by sme zaoberali horizontálnymi otázkami a správy pre spoločné podniky by takto boli prehľadnejšie. Napríklad sme sa vyhli diskusii o tom, či sú tam oddelené výkazy týkajúce sa 7. rámcového programu o horizontu 2020. No to by som chcela povedať, že nesúhlasím s požiadavkami pána spravodajcov ohľadom lepšieho rozlišenia alokácie v súvislosti s zlým programmi na rok 2014, tak budem podporovať, aby sa toto odohralo pre roky 2015 a 2016. z dôvodu technickej podpory jednotlivým spoločným podnikom vzniklo spoločné centrum podpory. Bolo by zaujímavé preto v správach objasniť úlohu tohto centra, vysvetliť si úlohy aj e, pravidla fungovania tohto centra. A tiež e, aj komisia by tým mohla zvýšiť e, efektívnosť ich spolupráce. Pán spravodajca sa vo väčšine prípadov stavia dosť kriticky k správam Európskeho dvora auditorov, jednak kritizuje ich sa to, že vo veľkej časti textov sa aspekty opakujú a ďalej údajne nie sú kompletné, ako napríklad prehľad tzv. inkať príspevkov. A tiež oponuje v tom zmysle, že nechce duplikovať informácie a že e, ide o pravidlá všeobecne platné z minulosti. Informácie, ktoré potrebujeme, existujú, dajú sa zistiť a možno pre Európsky parlament by mohli byť spracované zjednodušenie. Ešte by som ráda poukázal na to, že Európsky dvor auditorov považujem za veľmi dôveryhodnú inštitúciu, pričom jeho dôveryhodnosť je veľmi úzko spojená s dôveryhodnosťou celej EÚ a bol by som rád, keby v tej záverečnej fáze schválenej správy sme boli o mnoho miernejší. Čo sa týka jednotlivých spoločných podnikov, e, tu sa do veľkej miery stotožňujem s názorom s pánom spravodajcu. Dnes prebehlo prvé stretnutie tenevých spravodajcov e, a až na dve výnimky možno si myslím, že by sme mali udeliť uzavierku aj v prvom kole. V niektorých prípadoch budeme musieť počkať e, na neskorší termín. Septembrový pán Šoltes je ďalší. Hvala, gospod eh, Sam by... Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Pán predsedajúci, eh, chcel by som sa vyjadriť eh, k téme, o ktorej sme v minulých rokoch hovorili dosť intenzívne a síce ide o projekt ITER. Nesprávne zje, riadenie a tiež následný odklad absolutória v minulom roku sa eh, prejavujú ešte aj teraz a to je smutné podľa mňa. Väčšina z problémov, ktoré sme popísali minulý rok, ešte stále pretrváva a dvor auditorov skonštatoval, že ešte stále sú oneskorenia v plnení rozhodnutí z roku 2014, že tieto oneskorenia eh, pretrváme naďalej a že rozpočet je tiež veľmi vysoký. Európska e, skupina pre internú revíziu v roku 2014 dospela k záveru, že časový plán nie je príliš reálny a že sú s týmto pro, projektom spojené rôzne iné problémy. Ešte čakáme stále na zverejnenie akčného plánu Očakávali sme ho v júni 2015, teraz sa to odložilo na november 2015 a teraz e, by sme ho údajne mali dostať niekedy v polovici tohto roka, no, preto ešte stále nemáme informácie o časovom pláne, konkrétne a tiež o pravidlách financovania. Ja sa chcem opýtať, prečo tieto informácie nie sú e, zverejnené, mm, a to napriek tomu, že riaditeľ predložil návrhy, ktoré boli potom následne schválené aj vo výbore ITRE. Zrejme by sme mali odložiť absolutórium v tomto prípade a mali by sme zrejme vyčkať na plán. Chcel by som sa opýtať, čo si o tomto myslí komisia. Či komisia má k dispozícii tento akčný plán, či ho videla a či ho odobrila. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či tu máme nejakého zástupcu tých spoločných podnikov. Zdá sa, že nie. Možno komisia by mohla zareagovať. Aha, máme. Predsa, tam sa schovávate vzadu. My zastávame projekt um, energie. Otázka, ktorá sa týkala fúzie, by ste sa pýtali priamo komisie. Mohli by ste upresniť, na čo presne ste sa pýtali, na aké informácie? Uh, I just comment some information regarding ITA, especially uh, the comments which have been done from European Court of Auditors, but uh, I uh, gave the question to... Ja som adresoval svoju otázku skôr komisii. Otázka sa týkala akčného plánu projektu ITER. Prosím, láskav si vypnite mikrofón. Teda bola to adresovaná komisie e, táto otázka, nie priamo zástupcom projektu ITER. Nech sa páči. Ďakujem. Ja zastupujem DG. RTD nemáme na starosti už energetickú fúziu, ale predsa len môžem odpovedať. E, bol navrhnutý nový základ e, riaditeľa prorúzáciu a projektu ITER. Komisia v mene Európskej únie a ďalšie domáce agentúry zamietli e, tento nový základ, pretože podľa ich názoru nebolo to dostatočne vyzreté a jasne stanovené. Preto sme to ešte nezverejnili ani verejnosti samotnej, ani vám Neviem, o aké číslo presne išlo, ale komisia skonštatovala, že proces ešte nebol uzavretý. Dúfam, že skoro sa budeme môcť tomu vrátiť. Pýtate sa, ako to súvisí s absolutórium komisia. komisári, respektíve viacerí vám prislúbili, že vy tieto informácie dostanete. Um, to bolo odsúhlasené. Ja si nemyslím, že by ste mali odkladať absolutórium iba procese čakania na tejto informáciu. Informáciu dostanete čak či tak, keď bude e, dostupná. Chcem sa poďakovať za všetky ostatné správy. Veľmi nás teší, že navrhujete absolutórium ostatným agentúram e, s výnimkou Eniaku Artemisu. Viem, vieme všetci, aké problémové body tam sú v prípade týchto dvoch spoločných podnikov. Mm, je to však fakt, nedá sa s tým príliš veľa urobiť. Excel eh, a CH, ktoré budú musieť prevziať, niektoré záväzky sú v dosť zložitej pozícii. Ehm, absolutórium má dosť veľkú váhu. Nie v prípade iný ako Artemisu, eh, tu sa totiž vraciame eh, dosť ďaleko do minulosti ale pre ostatné podniky to má veľmi veľkú váhu. Neviem, čo som ti to odpovedal na vašu otázku. Môžeme vysloviť teda veľké obavy súvisiace s nedostatkom týchto informácií a navrhujem, aby sme odložili toto absolutórium za rok 2014 vzhľadom na správu dvora auditorov a tiež vzhľadom na vašu odpoveď, ktorá nám jasne ukazuje, že ešte stále sú vážne problémy e, s objasnením niektorých detajlov. A tiež vzhľadom na to, že nie sú dostupné ešte stále relevantné informácie o pláne aj o činnosti. Dobre. Možno pán Marinesku by to mohol zhrnúť. Nech sa páči. Ďakujem pekne len v krátkosti. Ešte sa vrátim k roku 2014, bol to teda prvý rok druhej generácie spoločných podnikov, teda vo fungovaní týchto spoločných podnikov a pôsobia na základe prostriedkov z, z rámcového programu, teda mm, predložili v roku 2013 eh, plán platieb, kde hovoria o činnosti zo 7. rámcového programu Uvidíme teda, nakoľko sa tieto plány podarí splniť, nakoľko sa ich tiež podarilo splniť z hľadiska finančného plánovania. Zároveň dostali ste prostriedky z horizontu 2020. A chcel by som zdôrazniť, že v rozpočte, v ročnom rozpočte existujú viaceré položky, teda e, tieto rámcový program e, číslo 7 a aj Horizont 2020 sú pokryté v rôznych položkách. E, niektoré prostriedky už boli e, zaviazané, neboli však vyplatené v niektorých prípadoch a v iných prípadoch už došlo k preddavkom a mali by sme preto mať dispozícii aj informácie o výkonnosti, teda nakoľko boli tieto prostriedky naozaj vyplatené, nakoľko ide iba o záväzky v tejto fáze. Chcem sa opýtať, či by sme teda mohli získať tieto informácie od e, týchto spoločných podnikov, niektorých, teda väčšiny z nich, jasne to majú popísané, ktoré prostriedky pochádzajú zo 7. rámcového programu a ktoré z Horizontu 2020 ale v správe dvora auditorov sa to nejako podrobnejšie nepopisuje. Máme isté percentuálne podiely e, toho, koľko percent e, bolo vnímaných ako platby a koľko ako záväzky, ale podľa mňa to nezodpoveda realite. Čo sa týka energie, v rámci programu ITER bol prezentovaný plán, nebol zamietnutý, ale požiadalo sa o nezávislé hodnotenie. Tento proces ešte stále prebieha, toto hodnotenie. Očakávajú sa výsledky v apríli a v júni sa potom budú predkladať Uvidíme, či to teda rada schváli alebo nie. Teda rada, ktorá bude mať na starosti projekt ITER. Chcem zároveň zdôrazniť, že viac ako 85 práce na projekte ITER bolo zadaných domácim agentúram. To znamená, že projekt sa dosť výrazne posunul vpred, organizácia práce sa zmenila, Podarilo sa im teda dosiahnuť výrazný pokrok a týchto 85 eh, tej práce je už naozaj zadaných eh, domácim agentúram. Myslím, že eh, zatiaľ majú dobré výsledky, ale uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej a aké budú požiadavky o ďalšie prostriedky navyše aj o personálne vybavenie, či bude žiadať tento projekt a či to bude vôbec reálne vyhovieť takýmto požiadavkám. Ďakujem pekne. Veľmi nerád dávam slovo kolegom po tom, čo spravodajca už uzavrel rozpravu. Ak teda naozaj na tom netrváte, tak eh, s vašim dovolením slovo už nedám. A čo sa týka časového plánu, lehota na pozmeňujúce návrhy vyprší 4. marca. Vo výbore pre kontrolu rozpočtu sa bude eh, hlasovať 22. 23. A potom v pléne sa bude hlasovať rečníkovi. Vypadol mikrofón na chvíľu um, neskôr v tomto roku. Týmto sme vyčerpali program na dnešné popoludnie. Skončili sme naozaj veľmi skoro. Prosím, nepovedzte to pani Gresle. Nepovedzte jej to, lebo tu budeme musieť na budúce nadrábať. Pripomínam, že zajtra o 9. hlasujeme. Nezabudnite si prosím hlasovacie kartičky.